od ALDE žiadosť o menovanie pani Marie Teresy Jiménez Barbad ako členky výboru pre kultúru a vzdelávanie delegácie, tiež pre delegáciu vzťahov s krajinami Magrebu a Mag- Arabskej Magrebskej únie, ako aj pre delegáciu pre Stredomorie. Má niekto nejaké pripomienky?